Je vaša poznámka naozaj e, k zápisniciam, pán kolega? Než o tom rozhodneme. Má niekto z vás poznámky e, k zápisniciam? Zápisnice sú teda schválené. A teraz tretia